So, um, Dobré popoludne, kolegovia, kolegyne. Začneme. Možno to bude trochu problém. Problém s predsedom. Predseda prišiel neskôr. ospravedlňujem sa. Je to je znovu taký jeden deň, kde sa to udialo dvakrát, takže ja sa veľmi ospravedlňujem. Takisto nemáme veľa kolegov. Pán Body, ak by sme za náš výbor mohli e, niečo udeliť, nejakú cenu, tak by ste to dostali ako prvý, za to, že ste prišli na ako prvý. Chcem sa poďakovať aj našim kolegom. Ďakujem za to, že sme teda tu. Zač- mali sme začať o druhej, normálne začíname vždy o tretej. Takže ospravedlňujem sa ešte raz, bol to mimoriadný deň, pokiaľ ide o tie mimoriadne stretnutia. Um, today, um, and we have fewer people. Of course, the meeting is web streamed, so many people will be watching, particularly because it's a third. Takže dnes je štvrtok a bude sa to vysielať, viacero ľudí to sleduje na internete, ale musíme pokračovať. Pán Bony Tešíme sa, že ste teda na celé stretnutie medzi nami. Áno? Alebo na väčšinu aspoň. To je dôležité. Máme tu ďalšieho poslanca ešte, ktorý došiel. A že už máme dvoch. A tak je dobre, môžeme začať. sme dávno nemali takúto účasť zlú, ale skôr to je asi kvôli štruktúrálnym dôvodom, pretože deň vlastne a musím si uvedomiť, že sme tu hlasovanie mali o PN, takže ľudia prišli, hlasovali a potom odišli. Takže to s tým takisto súvisí, tie štruktúrálne zmeny, ktoré s tým súvisia. Takže začneme s bodom číslo 7, s bodom číslo 8 a 9. Ide to inter, hodnotenie organizovaných hrozieb pre internet, prezentácia správy z 30. septembra. Budeme tu mať zástupcu riaditeľa Europolu, pán Van Gemert. Pozrieme sa na štúdiu Kyberkriminalita. A takisto tu Máme štúdiu o kyberbezpečnosti v Európskej únie a to je vlastne prezentácia, ktorú prezentuje doktor Vikol van der Müllen a pani Aunjo z Rand Europe z Cambridgeu. Bude to teda spoločná rozprava a prvá časť tej diskusie bude teda Prvú slovo dostane pán Európ, predseda za Europol, ktorý tu je, predstaviteľ Europolu, bude prezentovať ten prvý bod, ktorý sme spomenuli. Máte 10-15 minút, nech sa páči. A potom pôjdeme ďalej. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že ste ma pozvali, aby som prezentoval i oktu. Mali ste tu PNR, ale ja by som začal teda s inou témou, ktorá tu bola zhruba pred týždňom. Ide tu o Euró- naradenie Europolu. Chcel by som sa poďakovať všetkým vám. Chcem sa poďakovať pánovi Diez Demerovi za vynikajúcu prácu, ktorá bola pre nás veľmi dôležitá. Takže bola to veľmi komplikovaná zložka Malo to veľké dopady a trvalo to síce chvíľu, ale mali sme tu luxemburské predsedníctvo, to sa úspešne završí. Takisto je to téma, ktorá je dôležitá, aby sme našli vyváženosť medzi právnymi rámcami na jednej strane a určité e, zároky pre občianské slobody na druhej strane pre našich občanov, takže nebolo by dobré, ak by sme e, sa nepoďakovali teraz e, týmto agentúram, ale predsa len pozrieme sa na kyberkriminalitu. Chcem využiť túto príležitosť na to, aby sme sa pozerali na dôležité výzvy, ktoré v tejto oblasti máme. Mali sme tu nášho riaditeľa, ktorý tu bol a hovoril s vami o terorizme. Hovorilo sa tu o migračnej kríze, hovorilo sa tu o externých vzťahoch, o dohľade, ale myslím si, že dnes je to tretia dôležitá téma, operačná téma, to je kyberkriminalita. Je dobré, aby sme sa spojili s vašim výborom, aby sme jednoducho vedeli, že čo robíme. Pár slov, pokiaľ ide o to, kybernetické, pokiaľ ide o to kyberkriminalistické centrum. Spustilo sa to v roku 2013, aby sa posilnili, posilnila európska reakcia v oblasti vymožiteľnosti práva práve pokiaľ ide túto oblasť. Je to jedna zo stratégií v rámci kyberkriminality. To bolo takisto započaté v roku 2013 a v súlade s mandátom, ktorý sme dostali od EÚ, sme vlastne budovali na našej expertíze v tejto oblasti a aplikovali v Europole model, ktorý vlastne koordinuje boj proti kyberkriminalite. Europol a treba povedať, že tá hlavná úloha Europolu je vlastne určitou platformou pre výmenu informácií, kde vlastne vychádzame zo siete, kde máme zhruba 200 úradov z 28 členských štátov a ďalších neeurópskych štátoch, pokiaľ teda ide o čísla. Máme takisto koordinačné centrum, pokiaľ ide o to, kde sa vlastne plánujú takéto hlavné policajné operácie. Máme medzinárodných partnerov, k tomu sa takisto vyjadrím ako Interpol, ale takisto aj Spojené štáty americké, s ktorými spolupracujeme, ale rovnako Kolumbia, Norsko a tak ďalej. Takisto si myslím, že treba spomenúť, že spolupracujeme vlastne v rámci jedného najrobustnejšieho rámca, pokiaľ ide o úlohu vymožiteľnosti práv v tejto oblasti a že sa to polepší tými novými opatreniami. Pokiaľ ide o našu organizáciu, sústredíme sa na tri oblasti, ktoré chcem spomenúť podvody, pokiaľ ide o platobné karty, identita, kradnutie identity, drogy, obchodovanie s drogami, so zbraniami, po druhé neužívanie detí a potom útoky na internetových stránkach, kde ide o kritickú infraštruktúru v rámci Európskej únie, ale aj z globálneho hľadiska. A týmto spôsobom podporujeme v roku 2015 viac než 100 vysokoprofilových operácií so zamestnancami, jednými zamestnancami. Jedna z tých najdôležitejších inovatívnych postupov to je vlastne GCAT, e pretože jeden z tých problémov, ktorý tu vidíme, ktoré súvisia s GCAT, e ide tu o oblasť, kde vlastne členské štáty si uvedomujú, že musíme no, jednoducho vymeniať hra, informácie nad rámec hranic. Je to krok dopredu, pokiaľ ide o takúto spoločnú task force. Toto je ten čiket a bolo to vlastne ohlásené už v roku 2014, aj tu v parlamente sa to prezentovalo. Sú tu styční dôstojníci zo 7 dôstojníkov a z 8 neeurópskych štátov a spolupracujú na vytváranie priorít, pokiaľ ide o vysokoprofilové ciele a aj vyšetrovanie. Takže nepozeráme sa na to iba z národnej perspektívy, ale nadnárodnej perspektívy a snažíme sa rozhodnúť, že ktoré miesto je najlepšie na to, aby sme sa riešili problémy. Zaangažovaná je tam vlastne Európska únia, a takto spolupracujeme vlastne spoločne. Je to niečo, čo vzýšlo vlastne zo strany členských štátov a členské štáty tomu aj e, určujú smerovanie. Tento nový prístup ako taký, myslím, že Čiket je vlastne schopný uzatvoriť viac než 8 takýchto transnárodných operácií. Vrátim sa teraz k tej kyberkriminalite za rok 2015. To je vlastne to, čo nájdete aj na webovej stránke. Ide tu o takú vlajkovú hodno, hodnotiacu správu, pokiaľ ide o organizovanú kriminalitu. Rok 2014, tam sa sústredíme na vymožiteľnosť spravodlivosti v tejto oblasti a išlo tam predovšetkým o súkromne organizované vyhodnocovanie kriminality. Takže cieľ je, aby sme sa pozerali dopredu, mali strategický prehľad celkovej situácie s kriminalitou v tejto oblasti vďaka teda legislátorom, pokiaľ ide o najnovší postup a mm, benefity, ktoré sme v tejto oblasti zaznamenali. Vychádza sa teda z príspevkov 28 krajín, ale zo súkromnej sféry a finančného sektoru a akadémii. Takže čo sú kľúčové zistenia tejto štúdie? Predovšetkým kyberkriminalita nie je niečo nové, ale je to predsa len veľké odvetvie, ktoré sa stále posunie, pokiaľ do agresivitu a konfrontácie. A to je niečo nové, aspoň z nášho uhla pohľadu je to takisto signál, kde vlastne vidíme, že organizovaný keriem, organizovaná kriminalita sa stále posilňuje. Takže vydieranie z oči voči veľkým firmám sa stále posilňuje a to takisto znamená, že táto disponibilita kyberkriminality. Takýmto spôsobom sa vlastne kupujú nástroje a postupy, ktorým sa uplatňuje kyberkriminalita a posunuje sa aj agresivita čo do prístupu. Pokiaľ ide o útoky, ktoré sa týkajú inter, e, kódovania informácií. Zhruba dve tretiny členských štátov vyšetrujú túto, tento, túto oblasť. Napríklad minulý rok tam sme mali jednu z najväčších operácií TOVu, ktorá vlastne e, známym spôsobom e, postupovala proti malveru e, konkrétnemu a tu iba poukazujem na taký konkrétny prípad, pokiaľ ide o vydieranie. Týkalo sa to spolupráce s našimi súkromnými partnermi a snažili sme sa identifikovať určité obete a za, bezpečí týmto obetiam možnosť a riešenia. Takže ak by ste sa stali jedného dňa obeťou takéhoto e, potoku, tak jednoducho by, e, vedzte, že vám vieme už pomôcť. Potom tu ešte máme možnosti manipulovania onlineového obchodovania cez banku. Aj na to sú už riešenia. Nie je tu teda iba technické inovácie, ktoré podporujú kyberkriminalitu, ale ide tu aj taká utajenosť týchto postupov, takisto pokiaľ ide o vytváranie nových softverov a tak ďalej a tak ďalej. Takže niekedy skutočne trvá dlho na to, aby sa tieto problémy správnym spôsobom riešili. A vedie to potom k využívaniu nelegálnemu dlhodobých dlhodobých slabín, ktoré tu máme, to je takisto niečo, kde by sme sa ešte stále mohli zlepšiť. Pokiaľ ide o zneužívať anonymizácie, pokiaľ ide o zakodovanie údajov, to je takisto niečo, čo my označujeme za jeden z hlavných problémov, ktorý sa vlečie tak naprieč viacerým oblastiam. Napríklad máme tri štvrtiny vyšetrovania v týchto oblastiach, kde išlo o porušenie zakodovaných informácií a takisto sú tu operácie, ktoré e, sme označili my Jack Mozart, tak tam vlastne išlo, že 70% všetkých všetkých e, informácií, ktoré boli takto pozmenené práve zo strany e, tých, ktorí takýmto nelegálnym spôsobom postupovali, zasahovali do zakodovaných informácií. To znamená, ešte stále nemáme konkrétne informácie o tom, nedá sa to presne povedať, že ktorá informácia je e, už zmenená, ktorá nie. A práve preto musíme monitorovať komunikáciu kriminálnikov pokiaľ ide o vyšetrovanie, pokiaľ ide napríklad o takú klasickú metódu ako odpočúvanie, tak to je menej už e, využiteľné. A takisto, pokiaľ ide o napríklad hard, driver, hard drive alebo nejaké e, počítače, kde sú uchované informácie, keď tieto sú takýmto spôsobom napadnuté, tak potom sa ťažko postupuje a treba to mimoriadne spomenúť z nášho uhla pohľadu. Ale takisto chcem spomenúť, e, mali sme už o tom diskusie Europol, rovnako ako predstaviteľ tejto policajnej zložky, sme nikdy nežiadali o nejaké, za, o nejaké e, zlepšenie e, kodifikácie informácií, takže treba rozlišovať medzi tým, čo reprezentujeme my a takisto potom, pokiaľ ide o tajné služby, tu sa to takisto prezentovalo a možno by sme sa k tomu mohli vyjadriť ešte aj z iného zorného uhla. Pokiaľ ide o európsku politiku, tak my si dobre uvedomujeme, že bez nejakej dobrej kodifikácie informácií internet nebude bezpečný ani teraz, ani v budúcnosti. Práve naopak, čo žiadame my, je to, aby sme mali legislatívu, ktorá ponúkne vyvážené právomoci pre e, úrady činné v trestnom konaní na to, aby pomohli napríklad pri súdnom vyšetrovaní a postihovaní porušovania, porušovania práv obetí. Takisto si myslím, že sú tu viaceré alternatívne opatrenia, ktoré by Európska únia mohla prijať na to, aby sa tu našla nejaká vyváženosť a bez toho, že by sa nejako podkopávala kapacita tých nástrojov, ktoré máme k dispozícii. Takže napríklad hovoríme o harmonizácii legislatívy, pokiaľ ide o záväznom sprostredkovaní informácií. To je takisto jedno z možných riešení, ale takisto, keď už hovorím o tom, tak sa vráťme k IOKTE a v súčasným problémom. Takže čo tu vidíme? Vidíme, že páchatelia využívajú napríklad Bitcoin stále ako platobnú metódu, nielen pokiaľ ide Darknet, ale aj pokiaľ ide o iný online, pokiaľ ide o inú online novú kriminalitu. Mali by sme jednoducho prijať legislatívu, pokiaľ ide o e, legislatívu týkajúce sa boja proti praniu špinavých peňazí a To znamená, sú tu ešte ďalšie zistenia, predtým, než sa dostanem k záveru svojej prezentácie. Pokiaľ ide o zoznam porušených, porušovania zákona, tak vidíme, že toto sa stále navyšuje. Sociálne inžinierstvo je takisto dôležité, pokiaľ ide predovšetkým o tie podvody a v prípade podvodov vidíme tu ďalšie posuny. Pokiaľ ide o zneužívanie, sexuálne zneužívanie detí, tak tu máme e, E, problémy napríklad s onlineovým vysielaním naživo takýchto obsahov a vidíme, že tento problém sa stále šíri. Tak a na záver by som chcel povedať, zo pár odporúčení, pokiaľ ide o tú našu správu, na to, aby sme boli čo možno najefektívnejšie v boji proti kyberkriminalite, tak si musíme uvedomiť, že legislátori musia dať vyšetrovateľom správne nástroje na to, aby títo mohli jednoducho v darknete kriminálnikov postihnúť a odhaliť ich anonymitu. Toto si vyžaduje lepšiu spoluprácu s súkromným sektorom, s finančným sektorom, ale takisto aj s tretimi komunitami, akadémiami Sústredíme sa predovšetkým na prevenciu a osvet. Istotne chápete, že práve školenia v rámci tejto oblasti sú veľmi dôležité a získali nový rozmer. Takže pokiaľ ide o ochranu obetí, by to by malo byť zabezpečené prostredníctvom tých nástrojov, ktoré máme, ako napríklad identifikácia obetia, takisto si to vyžaduje harmonizáciu legislatívy, takže potrebujeme prijať opatrenia, aby sme zlepšili efektívnosť E, zakodovania informácií a pokiaľ ide napríklad aj o virtuálne meny a podržiavanie alebo zadržiavanie údajov. Musíme nájsť správnu vyváženosť medzi súkromnou sférou a takisto aj z oči voči úlohe e, vyšetrovať, potrieb pre vyšetrovanie. Takže máme určitú zodpovednosť, pokiaľ ide o dosiahnutie takého verejného koncenzu, ktorý je potrebný vlastne po Snowden Leaks. Ako vidíme, všetko sa uberá smerom k internetu a občania si jednoducho zaslúžia e, ochranu tak ako v normálnom živote, tak aj na tej platforme onlineovej a v tejto oblasti musia byť orgány trestné v činnom konaní oveľa obozretnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Te... Teraz dostane slovo ďalší rečník. budete hovoriť o výzvach, ktoré prináša vlastne kyberkriminalita. Takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, poprosil by som vás o to, aby sa tie priesvitky objavili aj na skríne. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Takže dobré popoludne. V mene kolegov by som sa chcel poďakovať poslancom výboru LIBE za pozvanie, za to, aby som mohol prezentovať tie kľúčové zistenia štúdie, ktorá sa týka tých vízie, pokiaľ ide o vyšetrovanie kyberkriminality. Pokiaľ ide o identifikáciu a analýzu týchto víziev, tak nás žiadali, aby sme sústredili predovšetkým na otázku zakodovania informácie, nástroj na anonymizáciu, ako je napríklad software a využívanie tzv. kryptomien tzv. kryptomien. Kontext tejto štúdie je vlastne trojaký. Na jednej strane ide o posilnený pohľad na kyberkriminalitu v politike Európskej únie. Európska komisia vlastne spomenula kyberkriminalitu ako jednu z troch hlavných oblastí v rámci programu v roku 2015 pre bezpečnosť. A na druhej strane tu ide takisto o o prípady, pokiaľ ide o porušovanie údajov, tak ako povedal pán iš, rok 2014 bol jeden z najväčších rokov, pokiaľ ide o porušovanie týchto, e, podľa ide o hekovanie informácií. Toto zasahuje tak do oblasti mimovládnych organizácií, ako aj súkromnej sféry. A ten všeobecný kontext je, že potrebujeme e, sa v tejto oblasti sústrediť predovšetkým na to, na čo poukazujú bezpečnostné agentúry tak v Spojených štátoch amerických, ako aj v Európe, v tom zmysle, že internet sa častokrát jednoducho zneužíva, pokiaľ ide o stále lepšie využívanie práve týchto kryptomien a ďalších nástrojov. Toto vlastne ide ruka v ruke, predovšetkým v USA, pokiaľ ide o zvýšené právomoci a mimoriadný prístup práve k týmto e, kľúčom e, zakodovacím, ktoré využívame každý deň, pokiaľ ide napríklad Messengery ako WhatsApp a ostatné, to spomeniem iba ako príklady. A vidíme tu určité vyjadrenia, ktoré v Európskej únie sa objavili práve pokiaľ ide o opatrenia, ktoré prezentuje francúzska vláda e, po tých útokoch, ktoré sa udiali. Ďalšia priesvitka. Chcel by som teda začať s našimi kľúčovými zisteniami. Sústredíme sa v rámci týchto diskusí politicky pokiaľ je kyberkriminalitu predovšetkým na technologické kroky, ktoré máme k dispozícii, pokiaľ ide o riešenie tejto kyberkriminality. Ale táto výzva eh, je spojená s právnymi aspektmi a nie s technickými aspektmi. Súvisí to s dostatočne rozsiahlým právnym rámcom, tiež s základnými právami, ktoré sú zakotvené v legislatíve EÚ. A to zase je potrebné na to, aby sa mohli spracovať všetky tieto zistenia. Tieto eh, hlavné závery by sa dali zhrnúť do troch eh, kategórií zistenia, ktoré súvisia s tým, že internet je čoraz temnejší, My pritom vidíme, že to nie je v skutočnosti pravda. Technológie dosť stiažujú aktuálne postupy vyšetrovania, ale nejako nebránia vyšetrovaniu že by sa mali e, zaviesť radikálne opatrenia, ako napríklad e, výnimočný prístup e, taktiež v konaniach Europolu a Eurojustu. Sa ukazuje, že niektoré e, technické zručnosti nie sú e, vždy k dispozícii ani v týchto organizáciách, ani v členských štátoch a pritom by boli potrebné pri niektorých zásahoch. E, ďalej, ďalšia oblasť súvisí s tým, či aktéry majú rôzne ponímanie problematiky kybernetickej zločinnosti. Zdá sa, že to nie je celkom pravda. Podľa poslednej správy Europolu vidíme, že veľká väčšina uh, E, cyberzločinnosti súvisí s e, rizikami, ktoré už boli dlhodobo známe. Myslím, že aj kolega spomínal už to isté. To znamená, že rizika súvisiace napríklad so sociálnymi a technickými inžinierskými prácami e, nejako nesúvisia s týmito nerizikovými vlastiami. Ďalej riešenia na tieto kybernetické prípady zloženosti, ako napríklad zrušenie toru alebo odhalenie nie sú produktívne. E, v praxi vidíme, že požiadavky o mimoriadný prístup e, e, v skutočnosti spôsobujú vyššiu Je Takéto mimoriadné riešenia vzhľadom na nedávny rozvoj kódovania by sa mali využívať naozaj len vo výnimočných prípadoch pri definovaní kybernetickej kriminality, tak ako už kolegovia, ktorí sa vyjadria k konkrétnej štúdii, nevidíme, eh, kde by sa prekrývali pojmy kyberkriminality, ale tiež spravodajských služieb a dokonca kybernetickej vojny. Táto zločinnosť znamená v praxi rôzne skutočnosti a je potrebné si ujednotiť toto vnímanie. Sú tu volania po rozsiahlých opatreniach a to sa musí vnímať eh, v celom kontexte kontroly nad touto kybernetickou oblasťou a nie ako aktuálne um, hodnotenie danej situácie. Ďalej e, druhá skupina záverov súvisí e, s konkrétnymi aspektami v EÚ. Vidíme, že tieto opatrenia e, vykazujú tie isté problémy a síce konkrétnu definíciu, čo presne znamená a tento pojem kybernetickej zločinnosti. Okrem toho, Vo viacerých štúdiách sa ukazuje, že tie hranice medzi e, kybernetickou bezpečnosťou a zločinnosťou sú e, veľmi nejasné. Znamená to, že niektoré preventívne opatrenia môžu narúšať e, iné priority v bezpečnostnej oblasti. Taktiež vidíme, že je tu celý rad rôznych nelegislatívnych opatrení, ktoré napríklad súvisia s činnosťou Europolu cc 3 Ďalej je, je tu operatívna oblasť Toto oddelenie v Európole vzniklo ako podpora členským štátom ako súčasť pôsobnosti e, pracovnej skupiny je KAT, čo pôsobí ako externý partner EÚ. Skupina JKAT e má za úlohu vykonávať proaktívne opatrenia, vychádzajúc z toho, že kyberkriminalita je e, cezhraničná vo svojej podstate a je to preto snaha zasiahnuť už e, v tom preventívnom e, období a nie až následne. A taktiež e, sa uprednostňuje proaktívna neutralizácia niektorých kriminálnych činov na internete. A to najmä v prípadoch, že právny rámec v daných prípadoch nie je dostatočne jasný. Tiež je tu potrebná väčšia miera právnej jasnosti a um, istoty. A poslednou skupinou konkrétnych záverov je skupina, kde sa poukazuje na právne výzvy súvisiace e, s týmto vynúcovaním legislatívy. Mm, takáto zločinnosť si vyžaduje veľmi rýchle reakcie, ak je naozaj snaha zhromaždiť dôkazový materiál a taktiež e, sa musí vychádzať z medzinárodne záväzných e, dohôd. Bilaterálne dohody však ukazuje sa nie sú dostatočne rýchle a efektívne. Je potrebné konať o mnoho rýchlejšie. Ani my, ani správa, ani vyjadrenia Rady Európy e, nepodporujú toto tvrdenie. A taktiež sa diskutuje o možnostiach priamejšieho prístupu k informáciám zo súkromného sektora. V prvej výročnej správe EC3 spred niekoľkých rokov sa uvádza, že súkromný sektor e, často e, nedostatočne informuje o tejto zločinnosti z rôznych dôvodov a správa uvádza, že z dôvodu, aby organičné v trestnom konaní mali dostatok informácií e, na ochranu súkromného odvetvia, musia mať prístup k informáciám. To spôsobuje problémy v jurisdikcii a to vrátanie možnosti využívania týchto informácií eh, v eh, trestnom eh, vyšetrovaní. Napríklad je tu riziko, že sa porušia základné práva. Celkovo sa domnievame, že celková výzva spočíva v aktualizácii aktuálne platného právneho rámca s väčšou pozornosťou základným právam. Tiež by sa mala zosúľadiť viac so smernicou o základných právach. A to o to viac, že dohovor um, Rady Európy, budapešianský dohovor, v mnohých pasážach neuvádza konkrétne aspekty ochrany súkromia. Vzhľadom na tieto e, zistenia štúdia predkladá 5 e, odporúčaní, 3 z nich sú uvedené e, na tejto priesvitke. Poprvé nastala chvíľa revidovať infraštruktúru EU v oblasti zločinnosti na internete formy spolupráce sa dosť výrazne rozšírili aj za účasti súkromného sektora a akékoľvek e, ďalšie e, formy spolupráce by mali byť odôvodnené a nemali by byť e, narušením ľudských práv. A taktiež by sa mali v každom prípade takéto formy spolupráce odôvodňovať proporčnosťou. To zahrňa aj monitorovanie dohovora Rady Európy v tejto súvislosti, akékoľvek iné s tým súvisiace eh, dohovory ďalej po tretie. Nemali by sa tieto obavy zneužívať eh, ako oprávnenie na ehm, mm, podkopanie informácií, ktoré súvisia s bezpečnostnými protokolmi. Ďakujem. Ďakujeme. A teraz doktor van der Milen eh, z Round Europe. Ten nám prezentuje štúdiu o um, počítačovej bezpečnosti uh, v Európe, aj mimo Európy. Srdečne vás vítame. Pani doktorka, aj ja ďakujem. Vážený pán predseda, ďakujem za to, že nám dávate slovo. V krátkosti by som prešla hlavnými cieľmi eh, tejto štúdie, taktiež závermi a tiež eh, politickými odporúčaniami Cieľom je pomenovať konkrétne hrozby, ktorým Európska únie čelí, tiež konkrétne schopnosti EÚ v tejto oblasti, ako aj na strane USA. Okrem toho sme vyhodnotili aktuálnu úroveň nadárodnej spolupráce a tiež sa vedujeme analýze vnímaní účinnosti aktuálne platného rámca v tejto oblasti. Teda najskôr by som sa vyjadrila k konkrétnym e, záverom v týchto štyroch oblastiach. Hlavné hrozby. Je zaujímavé, že nadvezuje táto prezentácia na úvodnú prezentáciu o Europole a IOKTE. Vidíme tu, že keďže sme chceli byť jasní v tom, e, že analýza hrozby Eh, nie celkom zodpoveda skutočnosti. Eh, chceli sme vychádzať z reality, ale tiež sme si uvedomili, že to v skutočnosti nie je reálne a to preto, že dôkazový materiál, ktorý sa využíva, je často nejasný, nevychádza z rovnakého rámca, v čom spočíva hrozba a zraniteľnosť. Eh, všetko sa to využíva spoločne nie je teda celkom jasné, o čom to hovoríme. Ehm, niekto môže vnímať e, tú skutočnosť ako nástroj a niekto iný zase ako hrozbu. A zároveň vidíme, že vnímanie definície hrozby tiež závisí od toho, aké ukazovatele sa využijú. Sú tu tiež argumenty v literatúre, že kybernetické hrozby sú možno prehnané v závislosti od toho, či ich používajú politici alebo médiá. My sme teda chceli okrem hodnotenia týchto e, e, hrozieb e, formulovať vytvorenie možného harmonizovaného rámca, aby tieto hrozby boli presnejšie zadefinované. Tieto mechanizmy hrozieb a ich zadelenia by mali byť o mnoho jednoznačnejšie. Tu teda vidíme aký rámec by sme chceli vytvoriť. Sú tu teda aktéry a nástroje a pri kombinácii vzniká skutočná hrozba a to môže spôsobiť eh, deštrukciu, nepovolený vstup eh, či zmenu informácií, ako aj odmietutie poskytovania služby. Eh, cieľom môže byť buď vláda, organizácia alebo občania. My chceme týmto konkrétnym prípadom eh, inšpirovať možno vytvorenie spoločného rámca. Ehm, čo sa týka konkrétnych hrozieb, porovnávali sme eh, rozličné druhy hrozieb a vidíme, že spomedzi aktérov eh, dvaja najčastejší sú štáty a kybernetickí zločinci industrializácia počítačovej kriminality rozhodne prebieha, je možnosť kupovať si služby takéhoto druhu. Čo sa týka e, nástrojov, malware je možno najvýraznejším, ale to je trošku zavádzajúce, pretože do kategórie malwareu spadá mnoho rôznych e, nástrojov. Napríklad rôzne bankové trodenty a tak ďalej Nechceme teda uvádzať žiadne konkrétne e, príklady, pretože sú dosť odlišné jednotlivé druhy to rozjebe ďalej. Ako mm, to teda pretaviť do skutočných e, e, mm, schopností oddelávať zločinnosti v počašovom svete? Ako teda zvýšiť odolnosť Snažíme sa analyzovať, aké schopnosti sú na úrovni EÚ z hľadiska pôsobenia agentúr. V Európe existuje Európska agentúra pre bezpečnosť sieti a informácií, agentúra ENISATA. Funguje ako poradenský orgán komisii, ale tiež navrhuje eh, konkrétne eh, eh, reakčné aktivity a tiež nahrádza takýto prvok členských štátov, ktoré nemajú svoju agentúru. Čo sa týka počítačovej zločinnosti, už sa tu hovorilo o EC3 dosť rozsiahlo v rámci Europolu. A mm, čo sa týka počítačovej obrany, e, to súvisí úzko s národnou bezpečnosťou, ale existuje rámec, ktorý bol schválený e, Európskou radou v roku 2014 a tiež Európska obranná agentúra podporuje tiež rozvoj takýchto e, schopností vo svojej stratégii. V tejto štúdiu sme chceli porovnať situáciu aj so situáciou v USA a v USA je prostredie dosť zásadne odlišné, o mnoho zložitejšie a uh, Eh, dejný vývoj je o mnoho dlhší a taktiež prepojenie agentúry je o mnoho zložitejšie. Vidíme, že eh, sa tu veľa hovorí o zdieľaní informácií aj v EÚ, aj eh, vo vzťahu s USA a napriek mnohým návrhom a úpravám ešte stále prebieha úsilie najmä vzhľadom na to, čo povedal predrečník a síce, že je tu um, možný konflikt s základnými právami uh, tu nejde ani o rozsiahly popis všetkých amerických agentúr, ktoré sa venujú počítačovej bezpečnosti. Mm, sú to len agentúry na takej vyššej úrovni, ale aby ste získali svoju predstavu, koľko jednotlivých agentúr je zapojených do tohto procesu. Teda, eh, čo sa týka odolnosti eh, v USA, eh, ministerstvo vnútra má centrálnu koordinačnú úlohu Taktiež tam existuje agentúra národnej bezpečnosti ako ministerstvo obrany. A taktiež e, v oblasti počítačovej bezpečnosti a zločinnosti je významným aktérom aj FBI. A z hľadiska počítačovej obrany je to najmä ministerstvo obrany. To je um, aktér. A tento rok zverejnili Eh, stratégiu, kde popisujú aj eh, svoje eh, schopnosti obrany, ktoré v praxi majú. Teda, keď sa posúvame na úroveň nadnárodnej spolupráce, jasne sa ukazuje, aká potrebná je táto spolupráca a z oboch prezentácií, ktoré sme si už vypočuli a tiež jednostranné kroky najmä niektorých firiem dokazujú, že ak nefunguje spolupráca súkromného verejného sektora, môže dôjsť k poškodeniu e, činnosti tej ktorej druhej strany. Teda je tu snaha o nekonfliktnú um, synergiu. E, tiež proces vzájomnej právnej pomoci e, sa vnejma už ako zastaralý a v v skutočnosti ako prekážka skutočného získavania informácií. Štúdia, ktorú vykonalo Centrum medzinárodných strategických štúdií, e, dokazuje, že v niektorých prípadoch e, sa hovorí o mesiacoch a nie, pardon, o rokoch, nie o mesiacoch. Myslím, že závisí to od uhla pohľadu a od skutočnej interpretácie. Ale naďalej platí, že je potrebné dosiahnuť rovnováhu medzi vyšetrovacími požiadavkami a zaistením dodržovania základných práv. E, najmä my sme z našich prieskumov zistili, že rozhodnutie Európskeho súdneho dvora o zadržiavaní údajov je mimoriadne citlivé a ukazuje sa, že je to prekážkou v práci týchto agentúr, ale dá sa o tom diskutovať. Ďalej je tu E, želanie vyššej harmonizácie politických opatrení v EÚ, najmä čo sa týka informačného toku e, medzi súkromnými verejnými subjektami, ale tiež prokuratúrou a orgánmi činnými v trestnom konaní. Teda, aká je situácia hľadiska efektívnosti? Ešte by som e, možno vložila, že táto účinnosť sa veľmi ťažko meria, keďže reakcie EÚ sa ešte stále rozvíjajú. Myslím, že v pondelok o polnoci sa európske inštitúcie e, dohodli na smernici NIS. Táto štúdia vznikla pred e, touto dohodou. E, teda niektoré tvrdenia tejto štúdie možno už neplatia a už sa vyriešili. Ešte stále platí, že na úrovni jednotlivých agentúr a celkového prístupu je dosť vysoká miera fragmentácie, ale veci sa mierne zlepšujú. Taktiež nedostatky v schopnostiach a v prioritách medzi všetkými štátmi sú tiež problémom. Je tu snaha to prekonať, ale ešte stále je čo zlepšovať. Čo sa týka relačného prístupu, tu nastala zmena od dobrovoľného a neformálneho k povinnému a formálnemu. Prináša to so sebou aj výhody, aj nevýhody aj toto sa teda bude musieť zohľadňovať do budúcna. A pokiaľ ide o porovnanie z USA, my sme si všimli z porovnania týchto dvoch eh, prostredí, že diskusia o počačovej bezpečnosti a legislatívnych návrhoch je rozhodne o mnoho verejnejšia. A v tomto zmysle sa teda môžeme eh, niečo naučiť z USA v tom, že sa o tom o mnoho viac diskutuje aj v mediálnom prostredí a tiež sa o tom píše. Aké teda existujú politické možnosti? Poprvé, Chceme podporiť vyššiu mieru harmonizácie eh, v hodnotení hrozieb a tiež, aby sa vytvoril eh, akýsi rámec, v ktorom by sa používali tie isté termíny, aby bolo jasné, o čom sa hovorí a ako sa navzájom tieto prvky doplňajú. Ďalej, chceme tiež povzbudiť Eh, jednotlivých aktérov, najmä vzhľadom na americký príklad, aby sa využívali existujúce štruktúry v čo najväčšej možnej miere. Nie je to vždy možné, isté, že EC3 eh, bolo zavedené na to, aby sa zaplnila medzera, ale niekedy je tu tendencia eh, vytvárať nové štruktúry, pričom využitie už existujúce štruktúry by bolo o mnoho efektívnejšie a jednoduchšie. Ďalej dosiahla sa dohoda o smernici NIS, ale v našich štúdii sme si všimli, že je tu potenciál ešte väčšej fragmentácie, keďže orgány činné v trestnom konaní neboli eh, zahrnuté do prekladania správ v tomto kontexte. Aktuálne znenie, ak sa nemýlim, zatiaľ ešte nezahrňa túto pasáž. My by sme to rozhodne chceli podporiť vzhľadom na to, že budú potrebné veľmi rýchle reakcie. The EU Nariadenie o sa ešte stále vypracovávalo, keď sme pripravovali túto štúdiu a chceli sme podporiť priamy prístup k informáciám z súkromného sektora. Stručne som sa pozrela na text a myslím, že tam je pár výnimočných prípadov, kedy je to možné. Ale ako hovorím, eh, došlo k tomuto až po eh, vypracovaní štúdia. Na záver identifikovali sme medzery v schopnostiach medzi členskými štátmi, ale na to, aby sme presne vedeli, kde sa nachádzajú, musíme tam vidieť, e, myslieť serióznejšie s ich hľadaním a pomáhať členským štátom prekonať ich a merať postup dosiahnutý v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne vám všetkým. Máme pár minút pre otázky na odpovede. Mm, nech sa páči, pán Bony. Ďakujem veľmi pekne za vašu prezentáciu. Musíme sa vrátiť k určitým zásadným otázkam. Keď hovoríme o nedostatku harmonizácie, e, tešíme sa na určité oblasti, Napríklad e, smernica o sieťovej e, bezpečnosti je ďalším dobrým krokom správnym smerom, ale myslím, že by bolo užitočné pre nás ako členov Európskeho parlamentu, aby sme mali k dispozícii vašu expertízu e, týkajúcu sa toho, aké oblasti sú nedostatočné, kde treba situáciu zlepšiť, Spomenuli ste otázku týkajúcu sa silnejšej kooperácie medzi Európou a NISA. Spomenuli ste spo- osobitné skupiny na Europole. Je to veľmi dôležité. Toto je otázka lepšej organizácie, lepšieho manažmentu všetkých rámcov. Druhý bod sa týka toho, aký typ právnych zmien potrebujeme. Niektorí povedali, že potrebujeme právnu istotu. Bolo by dobré mať eh, viac informácií o tomto, akých oblastí sa to týka, ako sa týmto problémom venovať. Tiež bolo spomenuté, že vynimočné riešenia E, pre otázku e, šifrovania nie sú potrebné. Ja to tak chápem, že e, kodovanie potrebuje v mnohých oblastiach. Zároveň však musíme nájsť nejaké vyvážené riešenie. Ak by ste mali nejaké návrhy, bolo by dobre, pretože my ako europoslanci o tom diskutujeme a začíname istú bitku e, v tomto smere, ale e, tu je veľmi dôležitá vaša expertíza. Ak by ste mohli sa vyjadiť k tomu, aké nové vzťahy k našim partnerom e, by bolo potrebné vybudovať Spomnuli ste vzťahy medzi EÚ a USA, ale samozrejme máme tu aj e, e, susedstvo, e, európske východné susedstvo, takže ako sa venovať problému kooperácie s týmito krajinami. A posledný bod. And my observation is that bol som na návšteve v Enise a môj dojem bol, že 3-4 roky e, sa im už nezmenil rozpočet. Nechcem sa vyjadrovať k Europolu, pravdepodobne tam bude podobná situácia. A ak chceme naozaj bojovať proti kybernetickému zločinu, musíme tu vytvoriť lepší právny rámec, zvážiť, čo naozaj potrebujeme a posilniť tam schopnosti v tejto oblasti, zabezpečiť dobrých ľudí a pro, finančné prostriedky pre fungovanie týchto inštitúcií. A tiež, ak by som mohol sa spýtať na túto jednotku, ktorá má začať pracovať v Europole, vzťahuje sa do veľkej miery na teda terorizmus má začať fungovať od 1. januára, ale mohli by ste k tomu povedať niečo viacej? Ešte tri týždne do začiatku eh, práce tejto skupiny eh, ostávajú. Ďakujem pekne, pán eh, Bony. Súhlasím s tým, čo ste povedali Genise. Ešte k šifrovaniu. Diskutovali sme tu už aj e, o tejto téme. Ja sa teda v súvislosti s tým chcem spýtať, či by ste mohli bližšie objasniť e, otázku, kedy pán Bory to e, spomenul presne, aký právny rámec a kedy tu budeme mať aby šifrovanie poskytlo optimálnu mieru ochrany súkromia e, užívateľom. Kedy má do hry vstupovať šifrovanie, v akých okolnostiach, aký rámec pre to vytvoriť. Takže kde sa momentálne nachádzame, pretože je tu taká veľmi počiatočná situácia momentálne. podľa toho teda, ako, aký dojem sme nabudli zatiaľ. Áno, nech sa páči. Nepočula som eh, všetkých prednášajúcich, ale z toho, čo eh, som eh, pochopila, pani len potvrdilo to moje potvrdenie v tom, že sa tu naozaj žartuje s občanmi, pretože je to oblasť, ktorá si vyžaduje veľké investície, rozpočtové, ale aj do ľudských zdrojov. Je to naozaj veľmi dôležité pre našu bezpečnosť. A ja si nemyslím, že vo väčšine členských štátov e, sú schopnosti alebo dokonca vôľa urobiť tieto potrebné investície a zmeny. ak e, to nebude takýto nadnárodný e, tlak e, v tejto veci. A ak tu chceme doceliť potrebnú mieru interakcie, treba si vedomiť, že budeme taký silní, ako je najslabšie ohnívko v našej reťazi. A toto je problém v európskych inštitúciách. Pred dvoma dňami som sa zúčastnila večere s expertami z rôznych členských štátov a s firmami e, digitálneho sveta. Diskutovalo sa práve o e, kybernetickej bezpečnosti a oni mi rozprávali, ako oni sami e, boli obeťami takýchto vnútorných bojov v rámci Európskej inštitúcií a to medzi ENISou a komisiou. Nespomenuli tú európsku uh, agentúru pre obranu. To je ďalšia agentúra, ktorá by mala vyvíjať eh, rámec pre eh, kroky v oblasti kybernetickej bezpečnosti a ochrane kritickej infraštruktúry. sa to aj iných inštitúcií, vojenských a podobne, tie môžu zohrávať veľkú úlohu pri ochrane kritickej infraštruktúry. A na záver bola som súčasťou delegácie nášho výboru na jeho ceste do Číny a kybernetická kriminalita sa e, často e, vzťahuje na štáty. A počas našej návštevy sme e, navštívili Huawei. Neviem, či väčšina Európanov vie, čo to znamená. Huawei znamená Čína a Huawei znamená prosperita. Prosperita Číny. Veľa z našich vlád sa nezaberá dostatočne kybernetickými e, teda zmluvami v oblasti kybernetickej e, bezpečnosti s firmy ako Huawei. A náš najhorší nepriateľ v tejto oblasti v dôsledku týchto e, e, hlúpých e, politík úspor, pokiaľ ide o naše agentúry, toto sa tu veľmi jasne odráža. Cecil, chcela si sa vyjadriť. Nech sa páči. Áno, ďakujem. Chcela som sa spýtať aj pokiaľ ide o budúcu úlohu, ktorú bude mať Europol v oblasti terorizmu, či už e, náhodou nemáte e, konkrétne špecifické nástroje na boj proti e, boju proti nenávistným prejavom, rekrutovaniu, náboru budúcich zradikalizovaných osôb a podobne. Ďakujem, Cecil. Predtým, než zareagujete, chcem len povedať, že e, teda by sa radi prihlásili oba, oba spolu spravodajci. Rád by som to ale... Rád by som sa ráda ešte vyjadril aj ja k tejto metóde e, Zaoberali sme sa touto témou už pred rokom v parlamente a dohovor o kybernetickej bezpečnosti sa neuplatňuje dobre. Dohodli sme sa a metóda vzájomnej pomoci je príliš pomalá, takže e, čo lepšie by ste nám mohli ponúknuť, e, čo lepšie by ste navrhovali. Toto je veľmi závažná otázka. Spomenula sa ENISA, e, ktorá nedostatočne dobre financovaná, uznávaná, pritom by bolo potrebné e, reagovať rýchlo v tejto oblasti. Anna Gomes e, spomenula, aké je to naliehavé. Naši občania čítajú o kybernetickom e, zločine každodenne, o napadnutí e, bank, e, takýmto spôsobom a podobne. A pýtajú sa Europol, čo robíš? Pritom je potrebné zlepšiť metodiku v tejto oblasti. Takže občania sa pýtajú, čo robíme. Je to naozaj naliehavá otázka. Je mi ľúto, že sme nemali dosť priestoru na diskusiu. Je to trošku e, dysfunkčné e, dnešné popoludne, ale v každom prípade e, nás veľmi zaujímajú vaše komentáre na tieto témy. Takže nech sa páči, máte slovo. Začneme s pánom Vangemerom. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem stručný. V prvom rade otázka k zákonom, čo môžeme urobiť, ako môžeme byť efektívnejší, ako E, zabezpečiť súlad medzi zákonmi v jednotlivých členských štátoch. Je tam dosť veľa rozdielov a mm, často je možné niečo zaslať členskému štátu, ale napríklad e, tu máme problémy aj s uchovaním údajov a podobne. Po druhé, Otázka šifrovania e, je tu tiež poskytovateľia e, poskytujú e, šifrovanie pre ich bezpečnosť a to je tiež potrebné, ale my tiež potrebujeme svoje metódy. Malo by byť tiež možné vstúpiť do domov a nabúrať sa alebo hacknúť nejaký počítač. Takže takéto veci by boli potrebné aj v oblasti e, e, kybernetickej e, zločinnosti. V niektorých krajinách sú tu riešenia, v iných nie. K tej otázke, ktoré krajiny, chcem spomenúť len Rusko a Ukrajinu. To by, tie by boli veľmi užitočné, pretože niektoré z tých atakov, ktoré zažívame, a niektorí zločinci, ktorí sa tam snažia schovať, um, spôsobujú, že máme teraz ťažkú situáciu, pretože sa nemáme dostať k potrebným informáciám. Videli sme tu viacero kríz, zvyšil sa trošku rozpočet pre agentúry v dôsledku tohto aj pre Europol. Napokon tu bol pred, bola preto silná podpora. Ale pokiaľ ide o boj proti kybernetickému zločinu, máme 77 eh, členov personálu, 17 z nich pochádza z ratočného eh, rozpočtu ale to zase znamená, že iné e, e, druhy zločinu, že im sa nebudú môcť tak dobre venovať. No potom zaznela otázka k nenávistným prejavom. Nezačíname od nuly. Treba povedať, teraz práve e, prebieha vyšetrovanie v Paríži. ju do toho chceme zahrnúť Okrem toho eh, je tu silná podpora od rady a parlamentu, eh, že by sme eh, mali sa tejto aktivity dnes popoludne, aby som mal diskutovať aj o tom, ako získať dodatočný personál, pretože inak to v budúcnosti nebude fungovať. Toľko z mojej strany a reakcia na otázky. Ďakujem pekne. Nech sa páči, nechajte si toľko času, koľko vám bude treba na odpovede. Ďakujem veľmi pekne. Myslím, že treba zopakovať jeden, jednu všeobecnú premisu, že nájsť e, e, nejakú vyváženosť medzi e, základnými právami a bezpečnosťou, to je zavádzajúce, zavádzajúci pohľad. Iba ak budeme mať e, silný rámec, ktorý e, zabezpečuje práva aj právo na obranu, iba vtedy tu budeme môcť mať e, aj správne prenasledovanie, vyšetrovanie v oblasti kybernetického zločinu. Vytvorili sme štúdiu, ktorá hovorí, že toto je naozaj otázka týkajúca sa práva a tvorby politík. Nie je to ani tak technická, technologická otázka. Po druhé, čo je možné urobiť e, pokiaľ ide o dohody o vzájomnej e, pomoci. Je e, tu možné veci vylepšiť a existuje už aj príslušný zoznam. Ďalšou ambicioznejšou vecou je využiť Eh, pre kooperáciu s tretimi krajinami aj s tretím eh, sektorom. Eh, príklady kooperácie z iných oblastí. EÚ vyvinula už podobný rámec a je možné ho jednoducho vyvinúť akurát v takomto ambicioznejšom zmysle. Ďakujem. E, pani e, Jo. Ďakujem. Ja zareagujem na niektoré z otázok, ktoré e, zazneli, napríklad fragmentácia a ako sa s ňou vysporiadať. Z našej štúdie vyplýva, že aj keď tu boli iniciatívy na vysokej úrovni zo strany ENISI napríklad eh, na podporu kooperácie, predsa len eh, došlo k veľmi eh, nízkej operačnej kooperácii. A pokiaľ ide o zniž, výmenu informácií, vieme, že tu chýbajú diskusie medzi taktickými jednotlivými taktickými stranami, eh, ktoré sú dôležité eh, pre odolnosť voči eh, kybernetickému zločinu. uh, sa tiež vyjadrila, e, že je tam minimálna a náhodná spolupráca. To tiež hovorí o fragmentácii, ktorá tu momentálne existuje na operatívnej úrovni. A potom je tu ešte aj e, e, fragmentácia napriek, naprieč jednotlivými sektormi. kybernetická obranná veľnosť, zločin, toto E, sú časti prepojené témy, ale predsa len tam neprebieha dostatočná výmena. A... Boli dohody, ktoré boli prijaté, ale vidíme, že policia väčšinou bola vyčlenená z tejto zložky. A vidíme, že si to vyžaduje teda účasť všetkých zúčastnených strát na to, aby vlastne sme sa vyhli ďalšej fragmentácii pokiaľ ide o vzájomnú, dohody o vzájomnej pomoci, všimli sme si, že viaceré štáty vlastne keby obchádzali tieto dohody tým, že sa uberajú smerom bilaterálnym alebo multilaterálnym dohodám a toto vlastne môže mať určité výhody, ale samozrejme má to nevýhody. A jedna z tých vecí, ktoré treba povedať, tak ako vlastne naši kolegovia už spomenuli skôr, Otázky takéto sú veľmi dôležité, teda právne chrám, ale práve sú tu určité tieto témy, pokiaľ ide o kyberkriminalitu. Problém je práve s tými technickými aspektami v porovnaní s, typickým, s typickými kriminálnymi aktivitami v ne internetovej sfére. Ak moji kolegovia by chceli ešte niečo doplniť, tak ja by som iba chcela povedať, že pokiaľ ide o vašu pripomienku týkajúce sa EDA a kritickej infraštruktúry, nemyslím si, že by to bolo pre EDA vhodné, aby jednoducho do toho vstupovalo, pokiaľ ide o kritickú informáciu, pretože aspoň takto to ja vnímam Takisto by sa dalo povedať, že tu je nejaké jasné prepojenie medzi kritickou infraštruktúrou na úrovni členských štátov, ale to by znamenalo, že by to vlastne museli potom pokryť členské štáty samotné a do toho sa netreba zasahovať. A pokiaľ ide o tie prepojenia medzi štátmi a kyberkriminálnikmi, je ťažké odpovedať na túto otázku, pretože je tu veľa špekulácií a povedala by som, že niekedy tie dôkazy, aspoň tie verejne disponibilné dokumenty, nie sú až také robustné, ako by sme si želali. Ďakujeme veľmi pekne všetkým našim hostom. Je to veľmi obohacujúca diskusia a ďakujem pekne všetkým poslancom, ktorí počkali až po túto diskusiu. Myslím, že Máme už dobré informácie ohľadne tejto témy, hovorili sme o tom viac a my sa k tejto téme ešte vrátime, tak ako aj pani Gomeš vlastne to spomenula. Je to veľmi dôležitá téma pre našich občanov a my sa k tomuto vrátime v rámci štruktúrálneho spôsobu, čo možno najskôr. A teda ešte raz sa vám chcem poďakovať. Takže kolegovia a kolegyne, prejdeme teraz k bodu číslo 10 a spoluspravodajcovia majú krátke oznámenie k tejto téme, takže kto by sa chcel vyjadriť? Chcete aspoň teda naznačiť, že kto chce ísť? Roberta? Cecília, nech sa páči, pani Kiange. Pán predseda, beriem na vedomie e, rozhodnutie diskutovať neskôr o e, pracovnom dokumente Budeme mať viac eh, času diskutovať na zasadnutí tieňových správodajcov na budúci eh, štvrtok v Štrasburgu. Eh, tam bude to treba, aby sme sa dohodli, pokiaľ ide o sporné body. Mám tu všetky tých 8 pracovných dokumentov, ktoré bude treba prebrať s tieňovými správodajcami ale mrzí ma skutočnosť, že som e, pozvala v e, tejto príležitosti e, skupinu študentov z Luva. Ja ich týmto zdravím a ďakujem im. Viedli sme spolu veľmi zaujímavú výmenu názorov pred týmto zasadnutím ak súhlasíte, pán predseda, tak navrhujem, aby sme túto skupinu e, pozvali e, zúčastniť sa e, ďalšieho zasadnutia našej skupiny, kedy sa bude diskutovať práve o týchto dokumentoch. Hovoríte v mene aj mojom. Chcete ešte k tomu niečo povedať? Ďakujem pekne, Glod. Veľmi stručne. Ja súhlasím s tým, čo povedala Cecil. Našim cieľom od samého začiatku tohto procesu bol, aby sme do toho zaangažovali všetky politické skupiny, našli konvergencie. Našim úmyslom bolo prezentovať dva dokumenty dnes o hraničnej správe, ako aj efektívnej implementácii CEAS. A doposiaľ sme ešte stále nenašli dohodu, takže nemôžeme prísť a povedať, pyšne tu hovoriť o dohodách, ktoré by sme boli dosiahli Takže dovolte, umožnite nám, dajte nám ešte možnosť, aby sme o tomto dokumente hovorili, keď budeme mať vyššiu mieru konvergencie naprieč celým politickým spektrom. A ja teda dúfam, že toto bude všetko možné ešte pred koncom tohto roku. Ďakujem za, vašu, za vaše vysvetlenie k tejto téme a presunieme teda to stretnutie a samozrejme budete mať možnosť ešte. Takže ako predseda som sa dozvedel iba dnes, tak sa ospravedlňujem všetkým tým poslancom, ktorí prišli pre tento bod a dúfam, že teda zostanete kvôli ďalšiemu bodu. Áno, dostaneme sa k nemu hneď, ale ospravedlňujem sa všetkým tým, ktorí prišli teda kvôli tomuto bodu. Istotne rozumiete, že tie vysvetlenia spravodajcu. A teraz môžeme prejsť k bodu 11, takže prejdeme k zvyšku programu. Viem, že každý už je unavený, štvrtok popoludní, ale máme ešte dôležité body a dostávame sa k bodu 11, to je štúdia o spolupráci s tretimi krajinami v oblasti migrácie, ktorú požiadal EP Policy Department. Aj to prezentácia pána profesora Bruckera Nech sa páči, pani profesorky, takže nech sa páči. Takže pán profesor Brucker tu nie je, pretože sa omeškal, takže doktor Garcia Agrade z Madridu je tu prezentácie dostanete, ale vysvetlite, o čom vlastne tá prezentácia je, k tej štúdii, ktorú sme požiadali, k holistickému prístupu k migrácii a pomôže nám potom vysvetliť to všetko a potom vlastne eh, budeme pokračovať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujeme pekne, vážený pán predseda, za, toto, za toto milé pozvanie. Som rada a veľká čest je pre mňa, že môžem vo výbore LIBE e, zastupovať náš tým výskumníkov, ktorý bol zodpovedný za vypracovanie tejto štúdie, pokiaľ ide o spoluprácu Európskej únie s tretimi krajinami v oblasti migrácie. Náš tým pozostával teda z mojej osoby Ivana Martina, pokiaľ ide Európsky univerzitný inštitút, takisto spolupracovali ďalší v našom týme a vedecky tomu e, dohliadal pán profesor De Bruyker z Bruselu, ktorý je koordinátorom e, siete Odysseus Academic Network a takisto pán profesor Otasa e, z univerzity z Madridu, z univerzita Pontificia Comillas. Takže ďalšia priesvitka, pokiaľ ide o kontext a mieru tejto štúdie, no, tak to máme z analýz celkové stratégie Európskej únie, pokiaľ ide o spoluprácu s tými krajinami v oblasti migrácie a azylu, tak ako to bolo vlastne požiadané zo strany Európskeho parlamentu v uznesení zo 17. septembra 2014. No ten špecifický prístup, ktorý sme my prijali, sa sústredil na implementáciu a evaluáciu politického rámca, ktorý vlastne tú spoluprácu s tretinami krajinami určuje v tejto oblasti globálny prístup k migrácii a mobilite, ten tzv. GAM. Tento GAM bol konceptuálne zapracovaný vlastne z diskurzu Európskej únie a členských štátov, ale teraz je na čase, aby sme sa sústredili na určitú vyváženosť, koherentnú a efektívnu implementáciu a takisto aj evaluáciu toho, čo vlastne bolo vykonané. Im dôležitosť tejto spolupráce s tretími krajinami je vlastne bola rozšírená vzhľadom na najnovšie, najnovšie vývin situácie, ktorý súvisí s migračnou krízou pokiaľ ide o utečeneckú krízu a v kontexte týchto najnovších rozvojov a v kontexte teda záveru tejto štúdie by som rada zdôraznila tri znepokojujúce trendy. Prvý trend je to, že readmisia a manažment ako taký sa znovu objavujú v tom diskurze EÚ, predovšetkým v kontexte západo-balkánskej trasy v oktobri v rámci Európskeho akčného plánu. V rámci tohto tureckého akčného plánu Solidarita s tretinami krajín, pokiaľ ide o vysporiadanie sa z učečenskou krízou, sa vníma zo strany Európskej únie čisto vo finančnom kontexte, kde sa opomínajú iné oblasti ako presídlovanie. A takisto je tu tretí znepokojujúci trend, čo je vlastne nárast bezpečnostných obav v tejto oblasti vlastne po tragických udalostiach v Paríži. A A pokiaľ ide o obsah tejto štúdie, tak po stručnom úvode, pokiaľ ide o výzvy, ktoré vlastne táto externá dimenzia e, predstavuje a takisto e, kontexte integrovanej otázky externých kompetencií EÚ a členských štátov v týchto oblastiach. Tá prvá sekcia reviduje analýzu hlavných nástrojov, ktoré využíva Európska únia, pokiaľ ide o spoluprácu s tretimi krajinami v oblasti azylu. A tie nástroje vlastne boli rozdelené na základe svojej povahy ako politické nástroje, napríklad regionálne bilaterné dialógy, migrácii alebo partnerstva pre mobilitu a tak ďalej a tak ďalej. Právne nástroje ďalej ako špecifické dohody o migrácii, pokiaľ ide o readmisiu alebo zjednodušenia vízového styku, ale takisto aj ďalšie ide asociačné a kooperačné dohody, a takisto operačné nástroje, ktoré vlastne sú regionálne ochranné programy v novej verzii, ako regionálne rozvojové programy Frontex, pracovné záležitosti a takisto IASO a zahraničná služba. Táto analýza obsahuje určité zmapovanie finančných nástrojov Európskej únie, ktoré sú diverzifikované, pokiaľ ide o finančné nástroje pre túto oblasť s tretimi krajinami, Mm, na úrovni DGDF, CoHOM a Euro SVČ a ich financií. A je tu hrubý, taký stručný prehľad, pokiaľ ide o bilaterálnu spoluprácu členských štátov v tejto oblasti. V sekcii 2 sme urobili vyhodnotenie výsledkov a dopadu týchto nástrojov v rámci e, týchto porovnávaní e, z také trojakej perspektív, to znamená dopad, pokiaľ ide o ciele, ktoré boli obsahnuté v tejto dimenzii, po druhé konsekvencie, pokiaľ ide o povahu nástrojov, ktoré sú využívané na tieto účely, to znamená funkčná analýza a potom ešte výzvy, koordinácie, ktoré sa týkajú eh, implementácie, to znamená inštitucionálna dimenzia. Takže v neposlednom rade tu prezentujeme prípadov štúdia ako Moldavsko a iné krajiny, kde máme empirický vstup alebo náhľad do týchto problémov. sekcia 3, tá sa týka záverov, pokiaľ ide o konkrétne odporúčania. A na to sa budem sústrediť neskôr. A pokiaľ ide o časové limity, tak sa budem sústrediť iba na niektoré. Budeme sa sústrediť na formálne závery, ktoré tu budem prezentovať. Máme tu jasnú potrebu, pokiaľ ide o zlepšenie tej vyváženosti medzi tými komponentami tohto globálneho prístupu k migrácii a mobilite táto analýza nástrojov GAM e, sa týka ich implementácií a tu vlastne vidíme určitú nevyváženosť, pokiaľ ide o tie štyri prvky GAMu v prospech e, pilieru, pokiaľ ide o boj proti neregulárnej migrácii, čo je vlastne najviac integrovaný aspekt, pokiaľ sa sústredíme hlavne na kontrolu hraníc a readmisie. Takže potrebujeme mať E, iný druh e, legálnej migrácie, aby sme posunili práve tie nástroje, ktoré sa týkajú napríklad partnerstiev mobility, aby sme využívali tie dohody, ktoré tu máme, pretože momentálne sa tu určujú iba práva právnych migrantov, ktorí už bývajú v Európskej únii. Na to, aby sme zmaximalizovali e, tento prístup, to je pilier, ktorý si takisto vyžaduje pozornosť Európskej únie, aby mala ďalej rozvíjať pilier, pokiaľ ide o azyl alebo medzinárodnú ochranu. Momentálne ADDP sa sústredá pre všetkých na vytváranie kapacít, kde je veľmi slabý komponent presídľovania externá dimenzia IASO je podvyvinutá vzhľadom na nedostatok politickej vôle a rozpočtových prostriedkov. Táto nevyváženosť je vlastne citeľná, pokiaľ ide o implementáciu rozptýlených finančných nástrojov, ktoré vyžuje Európska únia vo financovanie projektov v spolupráce s tretimi krajinami. Je tu e, jasný návyš, jasné navýšenie, pokiaľ je celkové financie do migračných problémov, využívania týchto finančných prostriedkov, pre všetkým, ak sa sústredíme na DEFCO peniaze, to znamená bývalý program ANE alebo tematický program o azile a migrácii, tak tu je prevaha, pokiaľ ide o neregulárnych migrantov, kde vlastne legálna migrácia sa ponecháva ako keby marginalizovaná, menej prioritizovaná. Pokiaľ ide o politickú koherenciu, tak je tu pozitívny krok, aspoň z nášho pohľadu, aby to bolo začlenené v rámci balíčku pre um, azyl a migráciu a externé kroky, ktoré tu máme, ktoré vlastne e, podporujú tie ciele, ktoré sú tu stanovené v prospech Európskej únie a nehovorí sa tu teda o tých finančných prostriedkoch, ako to bolo v prípade predtým s inými programami. Nástroje GAM pre spoluprácu a finančné nástroje sa sústredili predovšetkým z geografického hľadiska na západný Balkán, na východnú Európu a na južný Kaukaz. Spolupráca sa posilnila so Saudskou Arábiou a ostatnými východnými krajinami, takže GAM nástroje musia byť vyvážené z geografického hľadiska. Po druhé, odporúča sa posilniť, respektíve nevyhnutné, aby sme povedali, posilniť e, partnerský prístup. Je tu potreba navýšiť, respektíve zaangažovať tretie krajiny v dizajne a negociácie ohľadne týchto GAM nástra, ktoré by posilnili partnerský duch tejto spolupráce. Je to predovšetkým partnerstva e, a pokiaľ ide o obsah a štruktúru týchto partnerstiev, tu celkom vidíme, že tu nie sú žiadne rokovania medzi Európskou úniou a tretími krajinami. A to sa takisto týka ADBPS, kde vlastne nedostatok participácie miestnych ľudí. Pokiaľ ide o nedostatok participácie, vidíme to aj v oblasti mobility, takže my navrhujeme, aby sa tu navýšila miera zjednodušenia, pokiaľ ide o víza napríklad a dohody o vízach, aby sa mobilita brala ako hlavný cieľ v tých prípadoch, kde krajina vlastne nepredstavuje nejaký riziko z pohľadu neregulárnej migrácie. Európska únia by sa mala sústrediť podľa našho uhlu pohľadu aj ohľadne toho, čo by sa dalo ponúknuť našim partnerom po úspešnom zakončení dialogu o liberalizácii víz na to, aby sme jednoducho tu mali ešte stále ten dôraz, pokiaľ ide o tie zložky, ktoré sú pre nás dôležité admisná politika Európskej únie sa má sústrediť na krajiny pôvodu, to, aby sme sa vyhli ťažkostiam, dlhodobým rokovaniam, aby sme sa vyhli tomu bremenu, ktoré je uvalené na tranzitné krajiny a vlastne doložka o tretích národ, občanoch tretích krajín, ktorá je vlastne v tejto dohode by sa mala týkať predovšetkým tranzitných krajín, aby sme si uvedomili kľúčové veci. Po tretie, čo je veľmi dôležitá otázka. Prepačte, nepovedala som. Ďalšia prísvitka, poprosím vás, ďalšia prísvitka. A pokiaľ ide o racionalizáciu a zvýšenú mieru koordinácie, takže poprvé multiplikácia regionálneho dialogu ohľadne migrácie, kde vlastne tom participujú simultáne viacej krajiny, to si vyžaduje racionalizáciu a viac pozornosti by sa malo venovať aj praktickým a operačným hodnotám, pokiaľ ide o kooperáciu. A pokiaľ ide o finančné nástroje, tak tu máme veľkú mieru finančných nástrojov z viacerých oblastí, ako sú domáce záležitosti, spolupráca, politika susedstva, kde vlastne to korešponduje s touto logikou a niekedy sú tu aj prelínania a to samozrejme znemožňuje vizibilitu a kontrolu demokratickú toho, čo sa vlastne deje. Takže bolo by odporúčania hodné, aby sa zjednodušil tento finančný rámec. Z funkčnej perspektívy politické nástroje sú stále viac bežné, pokiaľ ide o túto externú dimenziu a možno, že by boli na prospech na to, aby sa iniciovala spolupráca. Predovšetkým vzhľadom na tie nedostatky si musíme uvedomiť, že sa tu stále utiekame viac k prísnym, na, prísnym zákonom, treba špecifikovať ďalšie detaily spolupráce a treba predovšetkým po, rešpektovať práva migrantov, pokiaľ ide o sociálny rozmer, integráciu a tak ďalej. Tieto výzva sú veľmi vážne a to sa týka predovšetkým na inštitúciálnej úrovni. Pokiaľ ide o európske štáty a koordinačné plány, ktoré tu sú, na jednej strane teda hoci členské štáty nastolia na tom, aby boli zaangažované do všetkých krokov, máme vedomosti a poznatky v rámci našej štúdie, že nie vždy zabezpečia participáciu aj potom neskôr, pokiaľ ide o nástroj, ako napríklad regionálny nástroj alebo do dosledovanie tých partnerstiev pre mobilitu. Takisto tu je nedostatok pokiaľ ide o mieru zabezpečenia systematickej výmeny informácií medzi komisiou a členskými štátmi o tom, čo sa presne robí na bilaterálnej úrovni a napriek povinnej povahe princípu um, spolupráce bolo by vhodné zaviesť uh, povinné ustanovenie sekundárnej legislatívy alebo uplatniť v praxi smernicu z roku 2006, aby bolo povinné vymieniť informácie o bilaterálnych dohodách a projektoch, aby sa diskutovalo o týchto opatreniach a aby bola zaistená interná koordinácia ešte predtým, ako sa tieto opatrenia budú schvaľovať. A Tiež by sa mala zaistiť pridaná hodnota vonkajšej činnosti EÚ um, pri bilaterálnych uh, krokoch členských štátov. Domnievame sa, že by bolo na mieste potlačiť uh, dodatky o kompatibilite v readmisných dohodách, ktoré umožňujú implementáciu návratov pri existujúcich formálnych alebo neformálnych uh, úpravách členských štátov. Potlačenie týchto doložiek by znamenalo jednotné vykladanie a uplatňovanie readmisných dohod EÚ a tiež by sa zaistila pridaná hodnota EÚ v partnerstvách mobility a preto by sa mala poskytovať financovanie EU multilaterálnym projektom iba členským štátom, ktoré sú zhrnuté v partnerstve mobility a nie pre individuálne projekty členských štátov. Ďalej, čo sa týka inštitucionálnej dimenzie a medzi inštitucionálnej koordinácie v EÚ. To je prosím predchádzajúca prísvitka. Medziinštitucionálna koordinácia, tu viacero aktérov, alebo respektíve väčšina z nich sa dohodli, že ESVČ a zapojenie e SVČ do tejto externej dimenzie by sa malo zintenzívniť, ale z týchto dôvodov jeho kapacity a zdroje by sa mali tiež navýšiť. Vysielanie styčných eh, úradníkov na delegácie EU by sa malo začať okamžite keďže delegácie budú eh, poskytovať hlavnú politickú podporu priamo v teréne pri plnení eh, GAM. A tiež je potrebné zvýšiť úlohu Európskeho parlamentu v tejto externej dimenzii migrácie a azylovej politiky, a najmä vo fáze hodnotenia dohľadu. Ďalej, pokiaľ ide o medzištitálnu koordináciu, medziinstitucionálnu koordináciu, vidíme, že je tu potreba koordinovať divergentné priority medzi jednotlivými generálnymi riaditeľstvami komisie v tejto externej dimenzii, najmä medzi oddeleniami Home, Devco a NIR, čo by bolo vydanou úlohou najmä tiež pre vysokú predstaviteľku SVČ a tiež by rada mala vytvoriť e, konkrétne oddelenie, ktoré bude na starosti koordináciu existujúcich pracovných skupín a štruktúr, ktoré majú na starosti práve túto vonkajšiu dimenziu, alebo zvýšiť koordinačnú úlohu pracovnej skupiny pre azyl a migráciu. No a v neposlednom rade štvrtý hlavný záver spočíva v zvýšenej transparentnosti s cieľom lepšieho hodnotenia dohľadu. Veľkým problémom, s ktorým sa potýkame a ktorý sa ukázal aj pri tejto štúdii, sú problémy, ktoré súvisia s dostupnosťou informácií a s nedostatkom hodnotiacich opatrení a to bráni systematickému hodnoteniu efektívnosti a dopadu GAM a tiež čo sa týka rozdelenia prostriedkov a projektov, aj tu by bolo vhodné vykonávať rozsiahlé a pravidelné hodnotenia v prípade všetkých nástrojov GAM, aj nástrojov spolupráce, aj nástrojov financovania. Napríklad v poslednej hodnotiacej správe o readmisných dohodách EÚ prebehli v roku 2011 a v prípade dohôd o zjednodušení výzovej povinnosti v roku 2009. Mm, ďalej, pokiaľ ide o hodnotenie plnených projektov, tu by bolo na mieste nielen sústrediť sa na výsledky jednotlivých projektov a to, či sa naložilo s prostriedkami regulárne, ale venovať sa aj analýze dopadu daného projektu e, z hľadiska plnenia strategických cieľov projektu a aj e, všetkých nástrojov GAM. Domnívame sa, že je dôležité, aby členské štáty poskytli presné a úplné údaje o plnení nástrojov GAM práve s cieľom hodnotenia a to by malo platiť aj pre návraty. Tiež by sa malo upraviť nariadenie 862 z roku 2011 o štatistikách migrácie a medzinárodnej ochrany, aby členské štáty museli poskytovať štatistické údaje Eurostatu o návratoch, o konkrétnych počtoch vrátených osôb a to tiež podľa konkrétnych parametrov e, v danom prípade taktiež, e, či išlo o sa dohody, bilaterálne dohody členských štátov alebo nejaké iné nástroje e, podľa konkrétneho prípadu a tiež, aby sa určila krajina skutočného návratu, keďže v súčasnosti sa uvádza iba národnosť osoby, ktorá je predmetom tohto návratu. Hodnotenie by sa malo venovať najmä účinnosti a tiež dopadu na ľudské práva týchto nástrojov GAM, najmä ak si vezmeme napríklad tie externé kroky Frontexu alebo nástrojov GAM. No a v neposlednom rade v našej štúdii dospievame eh, k záveru, že je potrebné hľadať spôsoby zvyšovať úlohu Európskeho parlamentu v dohľade a monitorovaní externej dimenzie imigrácie a azylu, najmä čo sa týka operačných nástrojov, e, ktoré sa čoraz viac využívajú v tejto externej dimenzii, pravidelné rozpravy a konzultácie pri e, schvaľovaní programov mobility, tiež RDPP v externej činnosti európskych agentúr, by mohli systematicky pomáhať e, aj za účasti Európskeho parlamentu. Okrem toho, úloha Európskeho parlamentu pri uzatváraní medzinárodných dohôd, napríklad readmisný dohôd, dohôd o liberalizácii víz by nemali podliehať e, iba článku 210 zmluvy a postupu súhlasu, ale mali by byť predmetom monitorovania plnenia týchto dohôd, najmä čo sa týka dopadu na samotných migrantov. To je, myslím, všetko. Ďakujem za pozornosť. A veľmi rada odpoviem na prípadné otázky. Ďakujeme pekne. Pani doktorka Andrade. Sú, prosím, nejaké otázky, e, poznámky, Cecil? Eh, prima di tutto ringrazio la Predovšetkým ďakujem spravodajkyni teda pani prednášajúca je vynikajúcu prezentáciu a mám, mala som viacero otázok, ale e, prezentácia mi na nie vlastne do veľkej miery odpovedala súťaži, súhlasím v tom, že sú tam nevyváženosti e, pri určitých faktoroch. Sústredili sme sa veľa viac na boj proti nelegálnej migrácii. S týmto súvisí. Treba to zdôrazniť a treba podporiť aj e, partnerstva, viac zainteresovať tretie krajiny. To sa stáva čoraz dôležitejším. A potom jedna časť, ktorá by sa mohla viac rozviť sa týka tretích e, krajín. A posledný bod, ktorý som mal na srdci, e, politika návratov, spolupráca s krajinami pôvodu v oblasti návratov. Myslím, že už ste tu spomenuli určité odporúčania, e, takže ešte raz ďakujem a podporujem teda tie body, ktoré ste spomenuli vo vašej práci. Ďakujem pekne. Ešte niekto? Barbara, nech sa páči. Eh, non funziona? Ah, eh, grazie per la presentazione, volevo dire che anch'io... Ďakujem za prezentáciu. Musím povedať, že aj ja Eh, som považovala mnohé eh, body za nielen zaujímavé, ale eh, v súlade s tým, ako vidím veci ja. Chcela som sa spýtať na úlohu, ktorú národné štáty majú, a ktoré, ktoré majú ich politiky. Chcem sa na to spýtať preto, že vidím, že vo vašej správe má Frontex silnú úlohu, príliš eh, eh, slabú ESO a tu sa hovorí o vonkajšej eh, činnosti Európskej únie. Pokiaľ ide o tú vonkajšiu činnosť, zahraničnú politiku EÚ, to je niečo, čo sa tu ešte vlastne ani, ani nezrodilo. Každý členský štát má svoju vlastnú zahraničnú politiku. Neexistuje spoločná európska, žiaľ Bohu. A pokiaľ ide o Frontex, a jeho činnosť. Chcela som e, upriamiť pozornosť na skutočnosť, že sú dohody, napríklad ako tá nedávna Eh, medzi 28. Eh, s Gréckom eh, dohody týkajúce 27. novembra, v ktorých sa hovorí o prítomnosti Frontexu na hraniciach a eventuálne o spolupráce s tretimi krajinami, spolupráce s tretimi krajinami. Rozhodnutia sú tam v súlade s rozhodnutiami členských štátov. Takže bola tam určitá autonómia e, národných štátov. Teraz e, tu máme ale e, list Frontexu, e, ktorý to zaslal e, 28 členom EÚ. všetkým ministrom Európskej e, únii. E, a tieto e, dohody o prerozdelení e, úloh sa e, podľa neho nerešpektujú. Aj keď Grécko akceptovalo, že bude mať Frontex na hraniciach, jednoducho nebolo to zrealizované. A grécka vláda zareagovala tak, že za týchto okolností dohoda o Frontexe nemôže fungovať, takže nemôže fungovať Eh, hranica, ktorá je veľmi dôležitá v Európskej únii a to je naozaj závažné, pretože tieto grecké požiadavky, ktoré boli prijaté, teraz boli napokon slova zamietnuté a pri, oni boli pritom veľmi skutočne legitímne, takže zaujímal by ma váš názor na túto tému. Ďakujem. Barbara, um... Ďakujeme, Barbara. Chcete zareagovať na tieto otázky? Nech sa páči. Nepochopila som celkom presne tú poslednú otázku. E, Nepovedala sa mi totiž, že najzhodný tlmočnícky kanál, jazykový kanál do sluchadiel. Teda, pýtali ste sa na Frontex a v súvislosti s hotspotmi v Grécku. Áno, úloha Frontexu v Grécku. E- well, I, I'm not sure I i got the, the, the spirit of the question. Neviem, či som celkom pochopila vašu otázku, ale čo sa týka môjho názoru na úlohu Frontexu v Grécku, s touto novou myšlienkou hotspotov a ich pomoci pri identifikácii, registrácii na hraniciach, najmä v Grécku a v Taliansku, zrejme pomôžu aj pri relokáciách it's true, well, that uh, the, their presence uh, seems indispensable. Zdá sa, že ich prítomnosť je nevyhnutná, keďže členské štáty eh, pociťujú veľké ťažkosti vysporiadať sa s aktuálnou krízou a zdá sa, že sa hádže vina na krajiny, ktoré sú na hradiciach. To je samozrejme pritom spoločný problém. My sme sa v kontexte Frontexu v našej štúdii venovali našim poznatkom z výskumu a síce, keďže sa venujeme vzťahom s tretimi krajinami, vzťahom s eh, Frontexom a tretimi krajinami, myslím, že je tu veľká nejasnosť o tom, čo sa presne v praxi robí. In the late, late, late years, uh, for instance, working arrange... Napríklad uh, um, pracovné uh, formy spolupráce Frontexu s tretimi krajinami donedávna vôbec neboli zverejňované. Frontex uh, mal túto pasívnu politiku zverejňovania Agentúra isté, že vždy reaguje na požiadavky. Teda napokon sme sa dozvedeli obsahu týchto um, dohôd spolupráce. V každom prípade vidíme, že vo vzťahoch medzi Frontexom a tretimi krajinami je relevantné najmä to, čo Frontex robí v celom rámci e, vzťahov členských štátov e, s tretimi krajinami a tam sa informácie nezverejňujú, pretože pracovné metódy Frontexu nie sú e, verejnými zmluvami. Ide tu administratívne ustanovenia, ktorými sa riadi potom spolupráca, ale najkontroverznejšou e, otázkou tejto spolupráce podľa nášho názoru je mm, práve otázka hliadok v týchto vodách a tiež pracovné metódy Frontexu nemôžu slúžiť ako právny základ týchto spoločných hliadok Neexistuje e, totiž e, pri výkone týchto hraničných kontrol žiadna e, potvrdená kompetencia Frontexu. Teda mala by sa to napraviť, avšak členské štáty tiež nezverejňujú tieto svoje konkrétne aspekty spolupráce. Ja chápem, že tam ide o bezpečnosť. Tretie krajiny, ktoré spolupracujú s Frontexom, nechcú aby sa tieto konkrétne aspekty spolupráce zverejňovali členské štáty, taktiež nie. A tiež tu ide o bezpečnosť, e, teda o presnú pozíciu spoločných hliadok, o konkrétne aspekty ich pôsobenia. Myslíme si, že transparentnosť je v tejto súvislosti veľmi potrebná v tom, čo Frontex presne robí, v snahe pomáhať e, členským štátom e, v kontakte s tretimi krajinami. Nemôžeme sa vyhýbať v e, zodpovednosti v tom zmysle, že členské štáty samotné vykonávajú tieto hraničné kontroly. Frontex tam tiež má na starosti riadenie týchto operácií do istej miery. Neviem, či som dostatočne odpovedala na otázku. I, I think it was not, uh, uh, it was a remark, but thank you. Vy ste prednesli svoju poznámku, nie otázku. V každom prípade vám ďakujem, súhlasím s vami, že najproblematickejšia oblasť sa týka uh, politiky návratov. Mm. Bolo dosť prekvapujúce, ako prebiehal posledný vývoj, napríklad dohoda z Valety a tiež e, návrat z e, ekotritizácie. Nevieme, či je správne, že sa hovorilo o plnení nástrojov GAM a teraz zdá sa, že táto rovnováha na papieri sa stráca, ak sa opäť vráciame iba k aspektom bezpečnosti. Najmä vzhľadom na to, že čelíme utečeneckej kríze. A návraty nie sú jedinou možnosťou. Ďakujeme veľmi pekne. Bolo veľmi zaujímavé vypočuť si ehm, vašu prezentáciu aj eh, dostať k dispozícii vašu štúdiu. Ďakujem aj kolegom. Prejdeme teraz k bodu 12. Kolega Depre žiaľ sa nemôže zúčastniť, preto tento bod odložíme. Ospravedlňujem sa kolegom, ktorí čakali na tento bod. Ďalej bod 13. Pán De Jong je na ceste a kým na ňo čakáme, aby ste sa nenudili, aby som vám pomohol, tak aby sme skončili čo najskôr. Ja by som mohol Cecil zvýťaziť totižto, vyhral by som stávku so sekretariátom, ak by sme skončili ešte o niečo skôr. Prejdem teda k bodu 14 a to môžem predniesť naozaj s veľkou istotou. Spravodajcom som totiž ja sám, ako ste si ste všimli. Ide tu o automatizované výmeny údajov v súvislosti s registráciou vozidiel v Lotyšsku. Súvisí to s rozhodnutím PRM, teda je to bod 14 na našom programe. Ide tu o e, predloženie návrhu správy. Spravodajcom som ja. Na schôzi 23. novembra koordinátori rozhodli, že podľa Dontovho systému prideliť túto správu skupine GUE. Skupina GUE požiadala mňa, aby som vo svojej funkcii predsedu mimoriadne prevzal túto správu ako spravodajca, e, keďže e, bol, bola stanovená veľmi krátka lehota. Všetci oceňujeme všetky kroky na ceste k plneniu tzv. rozhodnutia prúm, čo sa týka automatických e, výmeny informácií o registrácii vozidel v Lotyšsku. Kolegovia, možno vedia, že nie všetky členské štáty si vymieňajú tejto e, informácie o registrácii vozidiel a to spôsobuje dosť veľké problém z hľadiska plnenia rozhodnutia. Prvým koordinátori rozhodli, že lehota, ktorú stanovila rada, je veľmi krátka. Nová lehota preto na predkladanie pozmeňujúcich návrhov vyprší e, 14. decembra o 12. hodine na poludnie a to je v pondelok. Hlasovanie v Líbe prebehne 21. decembra a hlasovanie pléne potom 22. februára. I'm hoping nobody will really want to say anything about this. Dúfam, že nikto nebude eh, k tomu eh, sa chcieť vyjadriť. To ma teší. No, teší možno nie je správny výraz, ale Thank you very much. That's, um, I'm two euros richer. It's just an in thing. And now we're... Uh... Teraz teda môžeme prejsť k bodu 13 právna pomoc pre podozrivé alebo obvinené osoby, pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatýkači. A teraz už napäto čakáme na pána De Jonga. Any moment. Dorazí každú chvíľku. Greet him with, greet him like a rock star as he, as he enters. I feel sorry for Privítame ho ako rokovú hviezdu, keď vstúpi. Je mi to naozaj ľúto. Oh, už prichádza. Prepačte, pán De Jong. Je to e, e, zmiešanina únavy, e, liekov od bolesti a podobne, čo stojí za mojou reakciou. Chcel som už prednať aj dátum ďalšieho zasadnutia a bod rôzne a ešte predtým pár významných bodov. A takže ste pripravení, pán De Jong? Dobre, takže kolegovia, bod 13, právna pomoc pre podozrivé alebo vinené osoby pozbavené osobnej slobody a právna pomoc v konaní o európskom zatýkači. Ide tu o e, podobne správy výboru o súčasnom stave rokovaní v rámci trialógu. Ďalší dôležitý trialóg pre náš výbor. Vypočujeme si teraz úst pána De Jonga o tomto, o tejto dôležitej téme. Posledné stretnutie bolo 18. novembra a nás teda zaujíma dozvedieť sa, kde sa presne e, nachádzame v tejto oblasti. Nech sa páči, máte slovo, pán De Jong. Ďakujem, pán predseda. Minule som bol veľmi negatívny, teraz, som, e, teraz budem negatívny, takže ide tu o pozitívny posúd, e, posun oproti minulému razu potom, čo sme sa stretli s tieňovými spravodajcami a, holandským ministrom spravodlivosti, dohodlo sa, že holandské predsedníctvo sa bude vážne venovať tejto téme a snažiť dosiahnuť e, výsledky. Takže to je pozitívne. A je to minimálne e, názor, e, vôľa na oboch stranách docieliť postup v budúcom pol roku. Žiaľ však nenašli sme už e, žiaden vhodný dátum pre trialog tento rok, e, takže počas luxemburského predsedníctva už sa nebudú konať žiadne trialógy, ale začiatkom januára, alebo teda minimálne v januári, by sme sa mali stretnúť počas holandského predsedníctva. Pokiaľ ide o celkový prístup s tieňovými e, spravodajcami aj s e, predsedníctvom e, sme robili dojem, že je najlepšie sústrediť sa na články zaoberajúce sa tými hľadnými osobami. Bolo by to dobré, lebo by sme sa vyhli určitým problémom v proporcionalite a mohli by sme takto prediskutovať pár vecí, ktoré by mali e, všeobecnú e, platnosť, ak by sme sa neskôr rozhodli to rozšíriť aj na iné prípady. Veľmi sme to jasne urobili na trialogu. Povedali sme, že e, ak by že nechceme urobiť v tomto momente žiadne ústupy, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti ale chceme teda začať e, pracovať tak, ako to obvykle býva na trialógu, aspoň sa snažiť nájsť nejaký text. No a e, zároveň e, viem teda, že ide o budovanie dôvery, ale predsa len by to mohlo byť v prospech parlamentu. Dohodli sme sa, že ak by koordinátori budúci pondelok s tým samozrejme súhlasili, že parlament by mohol vykonať hodnotenie dopadov k zmenám, ktoré navrhujeme v porovnaní s návrhom komisie. Takže e, hodnotenie dopadov komisie by sme porovnali s hodnotením dopadov v prípade, že by bol prijatý náš návrh a týkalo by sa to e, viacerých faktorov ako náklady, administratívne výdavky, ale aj pokiaľ ide o ľudské práva a úspory na to netreba zabúdať, pretože niekedy e, v prípade právnej pomoci na začiatku e, nejakého, nejakého, nejakého právneho e, postupu môžete napokon neskôr docieliť vlastne úspory. A ďalšia vec, o ktorej sme diskutovali s tieňovými spravodajcami, na čom sme sa vo všeobecnosti dohodli a musia to potvrdiť ešte koordinátori, je, že chceme požiadať o právnu, eh, právne stanovisko alebo právnu eh, pomoc, eh, neformálne, teda neformálne, išlo by o neformálne, neformálnu radu, pokiaľ ide o rozsah pôsobnosti v súvislosti s prístupom k právnikom, k advokátom. Spomína sa tam, že je tam vlastne v podstate menšia povinnosť poskytnúť e, právnika alebo právnu pomoc e, ak teda e, to nie je prípad odnatia slobody. A my by sme boli radi, keby právna služba sa k tomu vyjadrila. Neviem, či je to správna interpretácia predsedníctva. V každom prípade nie je v súlade s našou pozíciou, ale predsa len chceme postupovať opatrne a preto chceme požiadať právnu službu o pomoc. A potom je ten všeobecnejší bod sa týka toho, že tu nemôžeme mať situáciu, že k celému e, balíčku e, e, procedurálnych práv sa dohodneme na všetkom okrem právnej pomoci. Tu by bolo zaujímavé pre právnu službu opäť neformálne preskúmať, aký by to malo dopad, ak napríklad by teda hľadaná osoba Eh, povedala, eh, nemal som možnosť správnej pomoci. Nie je tam, a skutočnosť, že to nie je európsky štandard eh, o právnej pomoci, neznamená, že nemôžem napadnúť zatýkač ako taký. A to je dosť komplikované, pretože zatýkač sa vždy absolvoval, teraz súhlasilo sa s ním za predpokladu, že príde neskôr nástroj o právnej pomoci. To je veľmi dôležité, pretože sú tu členské štáty, ktoré by e, sa radi úplne zaobišli bez tejto smernice. A toto by bol argument v náš prospech, aby sme povedali, nezávisí na tom, ako to bude vyzerať, ale potrebujeme mať napokon niečo o právnej pomoci. Ja teda dúfam, že koordinátori podporia náš prístup. Potom tu máme e, hodnotenie e, dopadu koncom marca, začiatkom apríla by mal byť tak ďaleko. Myslím, že to je dobre načasované a právna služba by mohla byť dokonca ešte rýchlejšia, potrebovala by možno len pár týždňov. A potom by sme mohli o tom diskutovať s predsedníctvom. A ja sa teším na dúfajme konštruktívne diskusie potom. Ďakujem, pán De Jong. E, ja to trošku sledujem a viem, že je to extrémne zložitá téma. Ja vám želám naozaj veľa úspechov počas holandského predsedníctva v tomto. Nie je to zložité iba e, z technického pohľadu, ale aj z dôvodu politickej rezonancie. E, v krajiny sa snažia o všelijaké možné škrty a čokoľvek, čo je prepojené s financovaním, je naozaj veľmi komplikované je to veľmi dôležitá téma z mnohých pohľadov, takže želám vám všetko dobré. E, na začiatku budúceho roka e, s touto témou. Jeden e, kolega by sa chcel teda pani, jedna kolegyňa by sa chcela vyjadriť, ktorá je tiež zainteresovaná do tejto záležitosti, takže nech sa páči, Katarína Činiči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa vyjadriť za Birgit Sipel a budem sa teraz snažiť hovoriť po anglicky. Birgit sa ospravedlňuje za to, že tu nemôže dnes byť. E, Nemecká e, e, sociálno-demokratická strana má svoj kongres v Berlíne avšak poprosila ma, aby som vyjadrila plnú e, jej podporu e, voči e, návrhu postupu pána spravodajcu. Pokiaľ ide o značné zmeny alebo aj žiadosť našej právnej služby o právne objasnenia, určite to bude dobré, aby sme mali pevnejšie argumenty, ktoré by obhajovali našu pozíciu. Nezávisle od toho, aká e, silná opozícia bude na strane rady, nemali by sme sa vzdať, ale snažiť sa bojovať za e, to, o čom sme presvedčení, aby teda podozrivé alebo videné osoby mali, aby sa s ním spravodlivo e, zaobchádzalo. Ďakujem pekne. Chcel by sa ešte niekto ďalší z kolegov vyjadriť? Nie. V tom prípade ďakujem vám ešte raz, pán De želám vám veľa úspechov v rokovaniach e, trialógu. E, myslím si, že holandské predsedníctvo bude proaktívne. Už sa stretol s veľvyslancom a spomenul som osobitne tento e, prípad, túto správu, okrem iných. A ja verím teraz, že budú konať proaktívne. Ďakujem pekne kolegovia predtým, ešte než sa rozutekáte. Chcem spomenúť bod 16, e, takže nasledujúca schôdza e, bude sa konať 17. decembra od 9.30 do 10.00 v Štrasburgu. Takže Štrasburg je veľmi zložitý a ešte k tomu budeme mať aj stretnutie nášho výboru. E, následovné stretnutie bude 21. decembra v Bruseli od 3. do 18.30. Ak už nie je žiaden bod dôvod rôzne, tak by som vám chcel poďakovať kolegovia za vašu účasť dnes. Veľmi som si uvážil Obzvlášť, e, teraz sa obraciam teraz na tých, ktorí tu ostali e, počas celého zasadnutia. Ďakujem pekne.